to predstavujete. Už teraz vám hovorím, že by ste si to mali dovtedy premyslieť a potom je ten e, problém vyriešený. Máme ešte 2,5 roka pred sebou a za tých 2,5 roka nás nebude zamestnávať nič, len v podstate tieto správy. Mali by sme si a potom, keď sa opäť stretneme v januári, tak si povieme, kto urobí ako správu a tak ďalej. Premysli si to. Takže na začiatku schôdze koordinátorov príjmeme záver k tomu. A teraz, eh, aby sme neprišli potom v decembri zrazu s niečím úplne iným. Dobre, takže teraz eh, tu máme menej kolegov, ale zajtra budeme mať hlasovanie ráno, tak na to budeme potrebovať viac eh, kolegov. A teraz prechádzam k bodu 4 značka Európske dedictvo. Mysleli sme si, že sa to všetko vybavilo za maďarského predsedníctva. Boli sme naozaj veľmi usilovní. Pani Paliadeli to fantasticky manažovala, ale predsa len ešte sme neskončili s touto témou. Rada to musí schváliť. Rada súhlasila že sa tomu bude venovať a na ďalšom zasadnutí e, v parlamente sa tomu budeme obeď e, venovať, pretože to ešte nie je doriešené. E, pani Paliadeli rokovala vynikajúco v našom mene, ale pamätám si aj stretnutie, kde sme sa trošku pohádali. Pani Paliadeli, nech sa páči, máte slovo. Yes, you do. So I'll read my... Ja prečítam svoj anglický text. Okrem svojich pôvodných e, návrhov, ktoré sa týkali zmeny názvu značky, sa mi nepodarilo presvedčiť e, tieňových spravodajcov o tejto zmene, ale mali sme tu ďalšie pozmeňujúce návrhy, e, ktorých cieľom bolo objasniť nedoriešené veci a upresniť tak trošku vágný text. Najdôležitejšie pozmeňujúce návrhy sa týkali počtu miest, ktoré majú dostať značku Európske dedictvo. To bolo po A. dáva táto značka a po tretie eh, zlepšenie tejto značky. Eh, rada aj parlament sa venovali eh, základným bodom ako podkladom pre ďalšiu diskusiu s radou. České štáty sa budú môcť eh, podielať. nie tak ako eh, sa pôvodne zamýšľalo, ale ten návrh o tretich krajinách sa zamietol. Po druhé, výber miest sa nebude robiť e, každý rok, ale každé dva roky, ako sme navrhli, aby sa príliš rýchlo nezvyšoval počet miest touto značkou a tým by sa znižovala hodnota tejto značky. Po tretie, e, viaceré miesta v jednom členskom štáte, viaceré lokality v jednom členskom štáte si budú môcť určiť konkrétnu tému, aby mohli potom spoločne predložiť jednu žiadosť. Toto budú potom národné tematické lokality. E, to je návrh rady a náš výbor to s radosťou prijal, e, pretože takýmto spôsobom sa podporuje spolupráca národných e, spoločností a komunít na národnej alebo miestnej úrovni. potom tu bola aj žiadosť o objasnenie pôvodného textu. Mali sme tu určité obavy, že dojde e, k prílišnej komplikácii e, tejto práce, komplikovanie tejto práce a preto, aby sme e, príliš nekomplikovali túto prácu, žiadali sme aj posilnenie súdržnosti. No a pokiaľ ide potom o tie lokality, ktoré už dostali túto značku v pôvodnom texte, tieto ustanovenia boli veľmi zložité a takisto neboli jasne uvedené výberové kritéria. Naše pôvodné rozhodnutie e, vymazať pôvodné ustanovenie nakoniec vyústilo do plodného kompromisu medzi radou a parlamentom a nakoniec z toho vznikol vznikol zjednodušený postup. Tá stará iniciatíva sa bude e, hodnotiť na základe kritérií e, platných pre nových kandidátov a pre nové žiadosti. Chcel by som sa poďakovať členom výboru, ktorí pracovali na takejto dôležitej legislatíve. Tieňoví spravodajcovia tiež veľmi dobre spolupracovali. Takisto sa chcem poďakovať administratívnemu a právnemu e, personálu za ich príspevky. Chcem sa poďakovať belgickému, maďarskému a polskému predsedníctvu za iniciovanie prípravu a ukončenie celého postupu. No a v neposlednom rade sa chcem poďakovať Doris Pak, našej predsedničke, za e, jej príspevku konečným výsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Je tu niekto z komisie, kto sa hlási o slovo? Nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne. Dobré popoludne. E, mene komisie by som sa chcela poďakovať e, parlamentu a pani Paliadeli za vynikajúcu e, prácu a spoluprácu na tomto dokumente. Myslíme si, že parlament našiel veľmi dobrý kompromis s radou. A teraz sa tešíme na formálne prijatie tohto dokumentu, ktoré by malo prebehnúť čo najrýchlejšie. táto značka Európske dejstvo môže mať rovnakú hodnotu ako Európske hlavné mesta kultúry. Na jeseň začneme s prípravnými prácami, aby sme už eh, mohli v roku 2013 prideliť prvé značky Európske dedictvo. Ďakujem Marie Terese Sanchez, e, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, chcela by som sa poďakovať pani Paliadeli za spôsob, akým obhajovala tie základné body, ktoré chceme vidieť v správe. E, v prvom rade sa to snažila podať jednoducho tak, aby sme pochopili tie ciele a zámery a takisto objasnila kritéria, tak aby mohli byť v súlade s cieľmi a zámermi. Hovorila aj o dôležitosti dobrej komunikácie, tak aby členské štáty naozaj prikladali dôležitosť tejto značke Európske dedictvo. Tá práca bola naozaj veľmi plodná a dúfam, že všetka naša práca sa môže vykonať v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade musím povedať, že súhlasím s tým, čo sa povedalo, ale som trošku sklamaný, že sa nezmenil celkový počet lokalít, pretože je naozaj veľmi dôležité práve teraz eh, používať túto značku Európske díslo, keď viaceré štáty sú euroskeptické a tak ďalej. Teraz naozaj musíme využiť každú možnosť, eh, aby sme podporili eh, to cítenie jednoty v rámci Európskej únie táto značka je veľmi dôležitá pre európsku integráciu a Európsku úniu. Myslím si, že tá myšlienka, že budeme udelovať túto značku e, každé dva roky, nie každý rok, to je veľmi dobré. Takisto je veľmi dôležité dodržiavať určité normy a určité kritéria. E, potom tá téma, čo ste spomínali pre viaceré lokality v jednom štáte, to je tiež veľmi dobrá myšlienka pretože z toho môžeme naozaj ťažiť. A myslím si, že nedaleko to napríklad je e, írske kolegium v Lvene, ktoré iniciovalo e, našu spoluprácu s Európou aj v oblasti kultúry. A to je hneď jedno miesto, ktoré by si e, zaslúžilo takúto značku Európske dedictva. Takže ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, John. Aj keď sa to nespomína. Tá značka tam bude so symbolom EU, Neboj sa. Tak, ešte niekto sa hlási o slovo? Šiva? Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcela som zablahoželať spravodajkyni za tieto dôležité odporúčania. Myslím si, že v podstate zapracovala takmer väčšinu našich obav a návrhov. Máme teraz pred sebou veľmi dobrý dokument a Podarilo sa jej tam e, uviezť e, tie národné lokality, nadnárodné lokality a tematické e, lokality. Takže tu máme všetky možné druhy lokalít a všetky v podstate tvoria dejiny Európskej únie a Európy, čo je teda veľmi dôležité. Takisto bude veľmi dôležité, aby komisia odborníkov, ktorá bude rozhodovať o tejto značke, e, bola vyvážená, aby tam boli odborníci zo všetkých sfér a takisto, aby rodovo bola e, táto komisia vyvážená. A chceli by sme tam vidieť veľkú subsidiaritu. Chceli by sme, aby aj samotné členské štáty sa aktívne zapájali do identifikácie tejto, týchto lokalít. Bolo by veľmi užitočné, keby sa členské štáty zaviazali že zabezpečia aj výskum pri hľadaní týchto lokalít a do tohto výskumu by mali byť zakomponované aj rôzne inštitúcie, školy, ministerstva. Toto všetko by sme eh, privítali a to by bol dôležitý krok vpred. Ďakujem. Oui, merci, la, la présidente. Euh, savoir combien... Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela by som sa spýtať, koľko štátov je už zapojených e, do tohto projektu. Viete mi to povedať? Táto značka sa práve teraz vytvára, ale je následníckou značkou e, už existujúcej podobnej značky a na tomto projekte sa zúčastňovalo viac viacero krajín a aj keď to nebolo poňaté veľmi štrukturovane, možno by sa k tomu mohla vyjadriť komisia. Ja totiž sa nepoznám presné počty. Okay. If I remember well, during the intergovernmental... Ak si dobre pamätám, eh, bolo to 64 počas medzivládnej iniciatívy. A teraz v prvom období, sedemročnom období, by sa to malo aplikovať len na členské štáty. A potom zvážime, či tretie krajiny budú tiež zapojené do tohto projektu. Či teda tiež budú môcť zasielať žiadosti o udelenie tejto značky. Áno. Takže koľko krajín komisia? Áno, ako ste spomenuli, podľa medzivládnej iniciatívy bolo e, momentálne tam 17 krajín a asi 64 lokalít, ak si dobre pamätám, ale ako už aj niektorí z vás spomenuli, podľa novej, nového programu sa bude hodnotiť podľa nových kritérií. Dobre, sú ešte nejaké ďalšie otázky k tejto téme? Ak nie, tak prechádzame Prechádzame k bodu 5. Takže poverenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ochranné známky a vzory. A pani Ferhajen má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, hospodársky blahobyt Európskej únie je založený na udržateľnej eh, tvorivosti, ďalej kultúrnej mnohoradosti a inovácia, ktoré sú hnacím motorom aj našej spoločnosti a firieme. Preto ochrana práv duchovného, duševného vlastníctva eh, je jedným z základných pilierov našho hospodárstva pre eh, dobro našich spotrebiteľov a vytváranie kultúrneho dedičstva. V posledných rokoch eh, dochádza k zvyšovaniu počtu porušovania práv duševného vlastníctva najmä prechod na digitálne hospodárstvo výrazne prispieva k zvyšovaniu tohto počtu porušovania práv duševného vlastníctva najmä na internete, európske hospodárstvo a kultúrne prostredie z tohto majú obrovské škody. Členské štáty, ak sa chcú angažovať v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, musia eh, podporiť iniciatívu vytvorenia pozorovateľských, pozorovacích miest, ktoré sú zamerané na eh, situáciu v členských štátoch. Je to pod záštitou komisie táto iniciatíva a pod dozorom komisie. Avšak e, tieto pozorovacie miesta, čo sa týka vnímania ich úloh a činností, e, nemajú celkom jasné portfólio, preto e, sa musí vytvoriť infraštruktúra, aby mohli tieto miesta vytvárať a plniť svoju úlohu efektívne. Komisia navrhuje isté opatrenie, ja oceňujem tento návrh, aby sa tieto miesta poňali čo najefektívnejšie, aby fungovali čo najúspornejšie a zároveň, aby došlo k harmonizácii pravidiel pre vnútorný trh. Pretože práve vďaka kombinácii takýchto miest e, sa docília úspory a zefektívni sa aj činnosť. Podľa odhadov by e, sa mohlo ušetriť až 40 tisíc eur v rozpočte EÚ, pretože náklady na tieto pozorovacie miesta v budúcnosti sa budú pokrývať e, z rozpočtu na tieto účely a bude možné pokrytie náklady už z paralelne vyčlenených prostriedkov. Avšak domnievam sa, že kultúrna dimenzia práv duševného vlastníctva a tým aj činnosť a úlohy týchto pozorovacích miest, ktoré majú podporovať kultúrnu rôznorodosť a udržateľnosť kultúrneho dedinstva v Európe, e, nie sú dostatočne e, popísané v návrhu komisie. V 8. stanovisku e, spomínam 5 bodov. Poprvé, čo sa týka súčasného navyšovania počtu porušovania práv duševného vlastníctva najmä na internete e, by tieto pozorovacie miesta, sledovacie miesta mali sa sústrediť na neoprávnené kopírovanie e, tvorivých obsahov z internetu. Malo by sa presne zadefinovať, že sa budú pravidelne minimálne raz do roka konať schôdze týchto pozorovacích miest. Okrem toho by na takéto schôdzi e, sa mal zúčastniť aj zastupcovia kultúrnej spoločnosti eh, umeleckej obce, nielen zastupcovia hospodárskych eh, subjektov. Pre všetkých zúčastnených by bolo veľmi užitočné, ak by eh, sa vytvorila verejná platforma na internete, na ktorej by sa zverejňovali informácie, najlepšie postupy, aby sa odtiaľ dali potom posúvať bezplatne aj na iné miesta, kde budú potrebné. Tým by sa dalo predísť mnohým eh, dvojitým eh, činnostiam a dali by sa potom eh, ušetriť mnohé prostriedky. Tieto pozorovacie miesta by sa nemali zaoberať na organizovaný zločin a na terorizmus, pretože to prekračuje rámec týchto zariadení, a to dosť výrazne. A mala by prebiehať intenzívna spolupráca s príslušnými policajnými zložkami v takýchto prípadoch. Okrem toho nie je potreba eh, zvyšovať kompetencie Úradu pre harmonizáciu na túto úroveň, a to práve vzhľadom na to, že mnohé neautorizované postupy, ktorým dochádza, čo sa týka obchodovania s produktmi, ktoré podliehajú duševnému vlastníctvu, eh, sa podporujú na rôznych úrovniach, eh, ale predsa len toto by nemalo podliehať tomuto pozorovaciemu miestu, respektíve Úradu pre harmonizáciu. Teším sa, kolegovia, na diskusiu, pretože si myslím, že tu som pokryla iba to gro tých najvýznamnejších bodov a myslím, že e, naša dnešná diskusia by mala poslúžiť najmä tomu, aby ste sa aj vy mali možnosť vyjadriť k tomu, ako sa bude postupovať v tejto veci, aby sme potom e, ďalej mohli pokračovať e, s touto témou. Sabine. Ďakujem pekne, Sabine. Uh, yes. A teraz odozdám slovo pani Hirš. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som sa rada poďakovala spravodajkyni. Isté nielen ja si myslím, že zapojenie pozorovacieho miesta do Úradu pre harmonizáciu je podľa mňa rozumným krokom. E, sú tam racionálne dôvody, aby sa trošku smiernilo bremeno byrokracie. Myslím si, že to bude mať pozitívny vplyv aj na zvyšovanie kapacít. Vieme, že informácie, ktoré sú k dispozícii, by sa mali efektívnejšie využívať, tak aby sme dokázali predchádzať práve tým porušovaniam duševného vlastníctva, ktorým neustále viac dochádza. Je to e, dôležitá téma nielen pre náš sektor, ale aj pre celý sektor hospodárstva. Rada by som e, sa vyjadrila niektorým konkrétnym otázkam, čo sa týka vytvorenia týchto miest. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 7, tam sa spomínajú témy falšovanie a falošné kópie. To sú um, pojmy, ktoré v podstate pokrývajú to isté, prečo sa používajú iné pojmy, ako navrhla komisia v podobnom návrhu. Predsa falšovanie a falošné kópie, to sa týka predovšetkým hudby alebo rôznych iných umeleckých obsahov. A komisia to podľa mňa pokryla inými pojmami vo svojom návrhu. Ďalej je pozmeňujúci návrh 10. Ten doplňa návrh slovami zhromažďovanie informácií. Myslí sa tým to, že sa vytvorí databáza, aby sa mohlo skúmať dianie v tomto smere, alebo ide o systematické zhromažďovanie informácií, e, kde by sme sa sústredili na ochranu údajov a tak ďalej. Teda tu sa pýtam, čo sa tým presne myslí v tomto návrhu. Ďalej pozmeňovací návrh 11. Ten e, sa týka platformy na internete. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sa to dalo e, popísať a sprístupniť pre tých, ktorí sa chcú informovať, ale je tu riziko, že ak to bude príliš podrobné, že budeme informovať tých, ktorí vlastne sa sústreďujú na tieto pirátske kópie, na ich vytváranie. Preto je potrebné zvoliť veľmi mm, jemnú rovnováhu, tak aby sme informovali občanov, ale zároveň aby sme neposkytovali tie informácie príliš veľa pre tých, ktorí chcú tento systém zneužiť. Inak tento návrh považujem za dobrý, aj čo sa týka obohatenia sektoru tvorivosti hospodárskeho sektora. Myslím si, že e, by sme mali zvážiť aj ďalšie aspekty pri ďalšej práci na tomto návrhu. Uh, Ikučet. Maria. Maria Ikučet. Ďakujem pekne. Vo mne vzbudilo obavy to, že sme zobrali tie pozorovacie miesta, že sme ich preniesli vlastne do toho úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Ja rozumiem, že z dôvodu ekonomizácie e, je to dobre, ale vzbudzuje to vo mne isté obavy, pretože si myslím, že teda ja som si prečítala celý ten návrh komisie a myslím si, že sa tu potom rozplývajú všetky tie rozdiely, ktoré predstavuje kultúrny sektor. Tuto vo výbore pre kultúru sme hovorili o právach duševného vlastníctva a snažili sme sa nájsť riešenia, aby sa e, rešpektovali práva duševného vlastníctva, ale tiež, aby existoval prístup k informáciám a ku kultúre. Uh, a to, že by sme vlastne mali zrušiť tieto pozorovacie miesta a preniesť to všetko do, na ten úrad pre harmonizáciu, myslím si, že to nie je správne a vzbudzuje to teda, ako som už povedala, isté obavy. Pozorne som si preštudovala nariadenie a v, žiadnom, v žiadnej chvíle nevidím e, túto otázku a že by sa teda mala brať e, do úvahy e, rovnováha medzi týmito dvoma vecami. To znamená prístup ku kultúre a informáciám a na druhej strane rešpektovanie práv duševného vlastníctva. E, zatiaľ ešte nemáme správu výboru Júri a Sabin teda ešte musí pracovať tiež na, tejto, na svojej správe, ale Určite by som si rada vypočula aj ďalšie názory, pretože ja, ako som povedala, mám isté, isté obavy. Ďakujem pekne, pani Kamajval. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pani Ferhajn za jej úvod k tejto správe. Ja by som rada povedala niečo zásadné a um, tu celkom nechápem návrh komisie na dvoch miestach, pretože myslím si, že tento návrh eh, podľa mňa poskytuje dobrú rovnováhu medzi ochranou eh, práv, autorských práv a otázkou základných práv, respektíve obmedzovania základných práv na druhej strane. Mám na mysli najmä článok, respektíve pozmeňujúci návrh 7, kde sa to jasne ukazuje a tiež pozmeňujúci návrh 8, aj keď to sú vlastne odseky, ktoré navrhuje samotná komisia. E, ja keď e, čítam o technickom postupe spätného vysledovania. E, veľmi dobre si spomíname na prípad z Francúzska, veľmi e, dobre si spomíname taktiež na prípad z Veľkej Británie a z Nemecka, kde išlo o otázku ručenia poskytovateľa internetového pripojenia, do, do akej miery oni musia byť zodpovední za to, čo vlastne presne robí užívateľ internetu na sieti, e, čo sa týka ochrany autorských práv. Myslím si, že tu sa pohybujeme na veľmi tenkom rade, čo sa týka obmedzovania základných slobod. Ja tento e, aspekt e, osobnej slobody a základných práv považujem za veľmi dôležitý. Ehm, podľa mňa to spadá do kategórie poštového tajomstva a do toho my nesmieme zasahovať. Preto e, tu nie som celkom rozhodnutá, či e, tu nachádzame správnu rovnováhu, medzi ochranou autorských práv a neporušovaním základných práv užívateľa. Vytvárame totiž infraštruktúru dohľadu, ktorá v podstate bude kontrolovať komunikačné prúdy nás všetkých, a to permanentne. Ja vždy tvrdím, že to nie je dobrý postup, ešte nemám vhodný nástroj, ktorý by som vyvinula, ale musíme podľa mňa dbať o to, aby sme rozlišovali medzi voľným sprístupnením informácií, údajov na internete, ktoré sa dajú voľne stiahovať, a masovým kopírovaním na komerčné účely, aby sa to potom ďalej šírilo za účelom zarobenia podľa mňa treba rozlišovať medzi um, takýmto stiahovaním údajov z internetu pre osobnú potrebu a potom ďalším takýmto predajom takýchto obsahov. E, tu musíme nájsť podľa mňa veľmi citlivú rovnováhu, aby sme neporušili základné práva našich užívateľov a spotrebiteľov. No už počúvaj, moja milá, ak je niečo ukradnuté, tak je to ukradnuté. Či kradneš e, gumové cukríky alebo niečo z internetu, tak je to presne to isté. Jednoducho je to krádež. Pani Trupel, nech sa páči. Ďakujem, Doris. Ja by som sa na úvod vyjadrila k tým zásadným bodom, k ktorým sa vyjadrila aj Petra pred chvíľou. Isté, že za posledné roky zaznamenávame e, čoraz väčší výskyt nezákonných platformiem, ktoré zarábajú na obsahoch tretích strán bez toho, aby platili tantiemy autorom týchto obsahov. Napríklad v Nemecku eh, je teraz eh, konanie proti nezákonnému poskytovateľu služieb, ktorý eh, poskytuje takéto obsahy na internete. Čiastočne za niektoré musí užívateľ platiť. V každom prípade ide o nezákonný biznis model a autory týchto diel nemajú žiadny podiel na zisku z tohto predaja. Je to podľa mňa nezákonné a malo by to byť zakázané. To platí aj pre mnoho iných poskytovateľov e, takýchto nezákonných kópií. To je podľa mňa prípad aj Pirate Bay zo Švedska. Teraz sa dostávam k ďalšej otázke a tá naozaj je veľmi citlivá. V prípade mládeže, nielen prinechala aj, aj e, v tejto kategórii sú prípady nakúpených obsahov, o ktoré sa potom chce užívateľ podeliť a na to využíva napríklad možnosť internetu. Kúpi si napríklad CD platňu a chce sa o ňu podeliť s priateľmi. Aj toto je pokryté v zákone o autorských právach. So siedmými priateľmi sa možno podeliť o tieto obsahy, ale nesmieme tu miešať veci, ktoré nás, navzájom nesúvisia. Je tu možnosť zdieľania takýchto obsahov s miliónmi ďalších užívateľov. A to samozrejme má aj hospodársky a finančný dopad, pretože mnoho takýchto užívateľov, respektíve mnoho autorov e, prichádza o obrovské sumy stantiem. Ak chceme tomuto zabrániť, musíme prijať politické rozhodnutia, aj keď e, Mária tvrdí, že to zľahčuje prístup ku kultúre, isteže. Ale ak by sme vychádzali z tohto princípu, museli sme sprístupniť aj všetky printové médiá bezplatne, pretože je to neférové inak. Teda otázka znie, ako môžeme e, hodne zadefinovať toto obmedzenie nekomerčného vymieniania týchto obsahov a komerčného, nezákonného vymienenia poskytovania týchto údajov. Aj keď to prebieha na komerčnej úrovni, je potrebné si to platiť, pretože sa vytvára nový biznis model. Je potrebné, aby umelci mali podiel na príjmoch a na ziskoch. Isté, že je potrebné podporiť aj takéto iniciatívy, pretože šírenie kultúry to podporujeme, ale nie nezákonnou formou. Pirate Bay bol zakázaný potom sú tu e, podobné iné prípady, napríklad Spotify. Mnohí užívateľia chcú postupovať legálne, sú ochotní e, platiť za obsahy, ktoré si stiahujú. Teraz sa dostávam k ďalšiemu prípadu. Ja nie som zastankyňou tohto zákona HADOPy, pretože síce zohľadňuje autorské práva do istej miery, ale na druhej strane je v konflikte s informačnými e, právami a tie si navzájom protirečia, ale Ehm, nedá sa postupovať ani tak, že budeme e, zachovávať e, právo na informácie, ale porušovať autorské práva v tomto digitálnom svete, v tejto digitálnej ére. Musíme nájsť hodnú rovnováhu, aby sme neporušovali žiadne práva. Takto to musíme vyriešiť vo všetkých právnych štátoch. O toto sa musíme snažiť, to je naša méta. V takýchto prípadoch musíme predchádzať nezákonnému falšovaniu a to musíme oddeliť od e, skutočne nekomerčného zdieľania, poskytovania obsahov. Podľa mňa keď zadefinujeme, ako presne poňmeme takúto súkromnú sieť, z toho musíme vychádzať, potom eh, bude potrebné zmeniť aj eh, legislatívu v oblasti autorských práv a upraviť to príslušne, ale po všeobecnosti môžem povedať, že Ak sa budeme sústredovať iba na obmedzenia a nebudeme zároveň zdôrazňovať, že sú aj nové legálne možnosti zdieľania a poskytovania týchto informácií, potom spotrebiteľ, užívateľ nebude motivovaný prejsť na tieto nové možnosti. A ešte posledná vec, pozmeňujúci návrh 7. Aj mne to celkom nesedí, pretože podľa mňa veľmi nie, jednostranne sa to tam formuluje. A tiež sa domnievam, že tým som má na mysli e, varianta Hadopy. Ja to nepovažujem za veľmi rozumné riešenie. Ak sa to explicitne nespomína v návrhu, možno by sa k tomu mohla pani Ferhajne vyjadriť, ako presne to myslela. Ale to, že musíme presne zadefinovať, čo je presne súkromné a čo už nie je súkromného charakteru, ale komerčného charakteru, to je podľa mňa ten zásadný bod v celej tejto diskusii. Jednu vec musíme legalizovať, ale druhu nesmieme legalizovať, pretože inak e, dôjde k výraznému porušovaniu autorských práv. Ďakujem. Nuž, zdá sa, že tu ide o kvadratúru kruhu. Sabíne, najskôr by som sa rada vyjadrila k zásadnej veci, ktorá sa týka tejto správy, respektíve ktorá sa objavuje v návrhu komisie. Tu nejde o to, aby sme um, opätovne regulovali autorské práva alebo chránili tieto práva. Ide o presun úloh, respektíve ani nie o presun, o reorganizáciu už existujúceho pozorovacieho miesta, ktoré má už zadefinované úlohy a vytvorenie podúradu, ktorý by mal isté kompetencie a nevytvárali by sa tým žiadne nové kompetencie. Súvisí to e, s tým, o čom tu hovoríme. Nehovoríme tu o otázkach e, autorských práv, copyrightu tie sa budú musieť upraviť, budú potrebné nové návrhy, ale o toto v tomto návrhu nejde. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 7, už e, vidím, že sa k tomu vyjadrujú najmä nemecké kolegovia. Ja tu mám e, anglickú verziu a tam sa spomína mm, unauthorized copying. Myslím, že to vylepšuje pôvodný návrh, pretože sme boli pod časovým tlakom. Výbor Júri ehm, pôvodne teda chcel ehm, to po všetkých oficiálnych jazykov, ale nakoniec pracovali vás s anglickou verziou, aby sa to všetko zjednodušilo. Myslím, že v anglickej verzii predsa len to nie až takté reštriktívne, nespomínajú sa tam ehm, neoprávnené kópie, neautorizované kópie, to je taký širší pojem Ja si môžem urobiť súkromnú kópiu, ale ak ju budem neautorizovane kopírovať, aby som ju šírila, tak už sa to stáva tento postup nezákonným. Môže sa to nazvať aj komerčné kópie. Ide v podstate o to, že toto falšovanie a piráctvo nemusí automaticky znamenať takýto postup komerčného charakteru. Ide o doplnenie pôvodného textu o jeho vyjasnenie. aby sme tým pokryli aj ostatné oblasti, aby to nebolo také reštriktívne. Snažila som sa na tých miestach, eh, kde som to považovala za nevyhnutné v príslušných článkoch, pokryť eh, najmä členov umeleckej obce a tvorivej obce, tak aby sme obohatili pôvodný návrh, e, aby to nebolo orientované príliš na samotný e, priemysel, e, teda bolo to orientované iba na jednotlivé produkty, nie na všetky kreatívne obsahy, ktoré sú k dispozícii. Znašla som sa do správy zapracovať aj to, že pri schôdzach tohto pozorovacieho strediska musia byť zastupcovia všetkých týchto zúčastnených strán. Pôvodne v návrhu komisie sa toto napríklad vôbec nespomínalo. A v rámci rokovaní o tomto pozorovacom mieste sa musia spomenúť aj tieto eh, mimoriadne vlastnosti a právomoci tohto nového pozorovacieho miesta. Eh, je tu viacero takých bodov, nielen na bod 7. Budeme musieť dbať o to, aby toto pozorovacie miesto, tak ako ani doposiaľ, sa sústreďoval aj na tieto aspekty autorských práv, nie na práva duševného vlastníctva, napríklad čo sa týka dizajnu a rôznych iných sektorov, e, ale aj na tie kreatívne obsahy. Pretože tu nejde len o hospodárske obmedzenia, ekonomické obmedzenia, ide o osobné práva um, tvorivých umelcov. Ďakujem. E, Áno, ale iba stručne. Áno, je to pravda, e, že pokiaľ ide o túto správu, je to správa z pohľadu pozorovacieho miesta. A ide o to, či touto smernicou nerobíme náhodou druhý krok pred prvým krokom. Treba si najprv položiť e, tie zásadné otázky. Pani predsednička sa pýtala, či to nie je náhodou kvadratúra kruhu. A vyzerá to tak, že áno, pretože my musíme dostať obidva tieto poli do rozumnej rovnováhy. A presne tu musíme vyriešiť tieto otázky. Ako môžeme tieto e, súkromné kópie preniesť do analogového sveta? ako to urobíme tak, aby sme neporušili pritom základné práva, aby, ako vybudujeme tieto kontrolné systémy. Jednoducho, toto sú tie základné otázky, ktoré si musíme položiť, aby sme mali mať e, to monitorovacie alebo pozorovacie miesto. Áno, máš úplnú pravdu. Komisia by mala na to odpovedať. Napríklad Monsieur Persevan. Nech sa páči. Ďakujem, yes. Ďakujem pani predsednička prvom rade vítame túto správu a záujem výboru o túto tému, pretože od začiatku exist- existencie takýchto pozorovacích stredí sme e, mali pocit, že o, kultúrne otázky, kultúrne lokality sú týmto pokryté, preto to vítame. A pokiaľ ide o ten dôvod e, prenosu kompetencií. Myslíme si, že e, je to lepšie. Myslím si, že e, je, má personál, ktorý je kvalifikovaný na riešenie týchto otázok, lepšie môže získavať informácie. Nejde tu o prijímanie mm, nejakej legislatívy, ale o vlastne získavanie, príjmanie informácií. A napríklad ja rozumiem, že toto je citlivá otázka, aj pokiaľ ide napríklad o ten e, vystupovací systém, ale cieľom je vlastne získať informácie, ktoré by mohli byť e, užitočné, e, o tom, kde sa to vlastne nachádza. Nejde tu o to, či by to sa malo byť, či by to malo byť aplikované alebo vnútené v tej či inej oblasti. Pokiaľ ide o členov pozorovacieho strediska, e, vítame, že by to mali byť ľudia z kultúrneho sektoru, Samozrejme, malo by to byť dynamické, čo, mali by tam byť e, zástupcovia členských e, krajín, vrátane zástupcov sektora práv pre duševné vlastníctvo. A myslím si, že to určite bude závisieť aj od toho, čomu sa budú venovať. Ak napríklad sa budú venovať piráctvu, samozrejme určite e, vtedy by tam boli zástupcovia, ktorí e, sa venujú týmto otázkom, ktorí reprezentujú ten sektor. Takže mali by sme takýmto spôsobom oveľa efektívnejšie pozorovacie stredisko, než máme teraz, pretože zatiaľ um, máme veľmi li- obmedzené prostriedky. Rád by som poukázal na ďalšiu vec. Navrhujeme to, aby e, existovali aj pozorovatelia z parlamentu, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité aj pre ten priebeh práce e, spolu so zákonodarcami e, aké témy budú prioritné a tak ďalej. A ja veľmi rád zodpoviem akékoľvek konkrétne otázky. Pokiaľ ide ne, autorizované kópie, to je citlivá otázka. Mm, Samozrejme, tu to slovo piráctvo, ktoré sa používa vo všeobecnosti na pokrytie všetkého, ale ja chápem, čo sleduje e, spravodajkonina tým, že tam dodáva tieto slova. Myslím si, že z nášho hľadiska by to teda nebol problém, ak by sme to preformulovali. Sie haben, Herr Perscheven, äh, Sie haben die Frage... Ale pán Perševen, vy ste nezodpovedali tú otázku, e, ktorá tu bola vznesená. Prečo robíte ten druhý krok e, pred prvým? Prečo nepočkáte, kým sa tu neprediskutuje, neschváli smernica o autorských právach a prečo až potom neprejdete k tým krokom, ktoré tu navrhujete? Čo bol ten dôvod? I think, to put it chronologically, this... Ak to mám dať do chronologického sledu, tak e, to, toto bolo prvé, to bolo prijaté e, rovnaký deň komisiou, ako aj e, stratégia o autorských právach, právach duševného vlastníctva. Takže podľa nás tu nejde o to, že by sme robili najprv ten druhý krok až potom ten prvý. Napríklad e, pozorovacie stredisko by mohlo monitorovať aj e, právny úrad pre občanov. Myslíme si, že ide tu o zber informácií, ktoré napomôžu debatám o otázkach, ako je, sú autorské práva, ako sú neautorizované kopie a tak ďalej. Myslíme si, že zatiaľ nemáme dostatok informácií. No, aké, nakoľko efektívne sú tie systémy, ktoré už existujú v členských štátoch? Nož, my sa snažíme zlepšiť ich fungovanie, zlepšiť prístup k informáciám. A myslím si, že to je asi všetko, čo môžem k tomuto povedať. Ešte raz, Sabine. Áno, ja by som chcela zdôrazniť ešte raz, že my sa tu nesnažíme e, predvídať alebo povedať, aké, ako by sme to mali monitorovať, ale ide tu len o to, aby sme riešili to pozorovacie stredisko, ktoré už existuje, aby sme mali organizačnú štruktúru, ktorá e, sa dá jednoducho aj zosúľadiť s tým, čo už existuje, aby sa dala zosúľadiť aj s vnútorným trhom. Ochrana autorských práv už funguje predsa aktívne. Máme pozorovacie stredisko, kde sa budú zbierať informácie a budú tam e, viaceré typy informácií o tom, či ide o e, zločinecké alebo e, právoplatné, legálne aktivity a jednoducho všetky tieto informácie by sa mali dať dohromady. Nechceme vopred určovať ako sa budú riešiť v budúcnosti otázky autorských práv, pretože tie sa stále e, riešia. Ale jednoducho potom si povieme, či v budúcnosti má zmysel byť aktívny v niektorých oblastiach alebo nebyť aktívny. E, toto miesto bude viac alebo menej analyzovať tie pozbierané údaje. E, pokiaľ viem, tu hovorilo o zbere informácií. Ehm, je tam aj slovičko researching, teda výskumných informácií, ale to stredisko nebude e, schopné rešeršovať, ako hovoríme my po nemecky, e, tieto e, údaje a nebude môcť robiť nejaké vedecké štúdie. Ďakujeme pekne, týmto uzatvárame túto rozprávu. Ak má niekto ešte nejaké pozmeňujúce návrhy, nech sa páči, tak do 13. oktobra môžete robiť pozmeňujúce návrhy. Myslíte na to, že máme systém, akým sa podávajú a ukladajú pozmeňujúci návrhy? Myslím si, že medzi týmto už všetci chápete, ako to funguje. Takže 12.00, 13. oktober a 10. novembra budeme hlasovať a výbor z decembri bude, tom bude hlasovať o celkovej správe. Prichádzame k bodu 6 programu a to je povolené e, spôsoby použitia osiratených diel. Opäť e, dávam slovo Sabine Ferajn. Takže nech sa páči, Sabine. Musím povedať, že tuto vedieme naozaj internú debatu. Nejde iba o formálnu rozpravu, čo kde máme pozorovať. Jednoducho ide o to, že tu máme osirotené diela, ktoré majú obrovskú kultúrnu hodnotu pre Európu a pre európsku kultúru. E, tieto diela sú k dispozícii a komisia prišla s návrhom na smernicu Európskeho parlamentu a rady o povedanom spôsobe použitia týchto osirotených diel. E, týka sa to e, časopisov, filmov, kníh, hudobných diel, televíznych produkcií a tak ďalej a tak ďalej, ktoré síce sú chránené autorskými právami, ale ktorých autori sa nedali nájsť alebo identifikovať. Medzi tým už aj rozhlasy, e, filmový priemysel, múzea majú záujem mohla by si prosím ťa, Sabina, hovoriť trošku e, pomalšie, lebo hovorí strašne rýchlo, hovorí pani predsednička. Takže to sa potom týka aj ďalších univerzitných a vedeckých e, ustanovizní, ktoré tiež by chceli mať jasne zadaný rámec. 500 miliónov občanov Európskej únie bude profitovať z toho, že tieto diela sa sprístupňa. Digitalizácia osirotených e, diel tvorí obrovskú časť e, starostlivosti o kultúrne dedictvo Európskej únie. Veľká časť e, tohto dedictva teraz leží v archívoch a v skladoch a nie je prístupná európskej verejnosti. Preto pre udržanie, pre rozmanitosť európskej kultúry je nevyhnutné sprístupniť aj cez hranice všetky tieto diela a preto mm, rada navrhuje smernicu, ktorá by umožnila e, takýto prístup k osiroteným dielam. Členské štáty momentálne sú schopné digitalizovať takéto diela len v rámci svojich hraníc a nový právny predpis umožní celoeurópsky prístup k osiroteným dielam v budúcnosti a tým sa zvýši rozmanitosť e, kultúrnych diel a kultúry v Európe ale týka sa to aj predovšetkým tlačového sektora. Ne, znamená to iba e, knihy, časopisy a noviny. Treba tento sektor ešte ďalej e, rozšíriť knižnice Európskej únie sa zapájajú do projektu digitalizácie a tým sa takisto rozšíri sprístupnenie týchto diel občanov Európskej únie. E, pritom zákonodárny orgán e, musí chrániť e, nielen známych, ale aj neznámych autorov. Keď ide o filmy alebo televíznu produkciu alebo dokumentárne diela, Niekedy je veľmi veľa autorov a je veľmi ťažké nájsť všetkých autorov a tým je ťažké chrániť takéto dielo. Ak sa digitalizujú všetky takéto diela a sprístupnia verejnosti na základe podmienok, ktoré budú uvedené v smernici, bude to obrovský prínos pre občanov Európskej únie. Napríklad, ak máme nejaké dokumentárne dielo s fotografiou, kde nebolo možné nájsť e, autora, alebo ten autor už jednoducho nežije, ani jeho potomkovia, e, tak takom prípade predsa nemôžeme e, zablokovať celé dielo, musíme nájsť e, nejaké riešenie. E, predsa aj u 20-30 dokumentárnych filmov nemôžu nájsť všetkých autorov, napriek tomu ich treba sprístupniť verejnosti. Pokiaľ ide o rešerž a hľadanie takýchto diel, je to veľmi drahé a aj veľké inštitúcie, ktoré majú veľké archívy, si to niekedy nemôžu dovoliť. A tie by sme tiež mali podporiť ich eh, snahe. Eh, táto správa sa venuje aj týmto problémom. A niektoré členské štáty majú iné štruktúry a jednoducho tu musíme stanoviť jednotlivé alternatívy, E, zberu a sprístupňovania takýchto e, diel. Týka sa to aj e, múzeí napríklad, alebo rozhlasových diel, ktoré po digitalizácii by tiež mali byť sprístupnené na internete. Takže to je zhruba toľko v tej správe. Veľmi sa budem tešiť, ak máte nejaké ďalšie e, podnety. Ja som sa obmedzila iba na tie najzákladnejšie body, e, ktoré budú obsiahnuté v smernici. Ale máme tu napríklad aj polovične osirotené diela alebo čiastočne osirotené diela. Keby ste k ním mali nejaké ďalšie návrhy, e, budem sa veľmi tešiť. A ďakujem veľmi pekne, Sabine. Pani Kanajba. A ďakujem veľmi pekne. Domnievam sa, že tu sa budeme môcť veľmi rýchlo dohodnúť, aké budú tie pozmeňujúce návrhy. Predsa by som chcela poukázať na niekoľko bodov. To, čo robí komisia, naozaj vítame, pretože treba nájsť riešenie, ako používať tieto osierotené diela, ako ich sprístupniť verejnosti, tak aby ich verejnosť tiež mohla využívať bez toho, aby sme neostávali trčať na jednom mieste kvôli právnym problémom. E, týka sa to novín, časopisov, kníh a práve pre tieto diela je podľa mňa tento návrh e, vynikajúci a e, pomocou hľadania na internete alebo teda tej funkcie search by verejnosť sa veľmi ľahko dostala k takýmto dielam. Sú diela, ktoré majú veľmi veľa autorov a keď ich mám všetkých nájsť, tak je to veľmi ťažké. Ja som sa pýtala napríklad v nemeckej televízii, e, čo to znamená. A Napríklad mi povedali, že e, v archi- do archívov sa dostáva v Nemecku 1,3 milióna hodín televíznych diel. A čo to znamená? E, že tieto programy skončia v archíve, už sa k ním nikto nedostane. E, to sú celé 10 ročia televízneho vysiela v Nemecku. Ešte si k tomu pridajte CDF, ARD, štátne televízie. Jednoducho za jeden rok mi vypočítali, koľko vyprodukovali a Napríklad v ARD eh, by potrebovali asi 400 ľudí, aby zistili, eh, kto presne sú autori, aké majú autorské práva eh, diel, ktoré vzniknú iba za jeden rok. A to by stalo nejakých 25 miliónov eur. Takže pokiaľ ide o audiovizuálne diela, sú tam naozaj obrovské poklady v archívoch E, predstavujú aj obrovskú e, spoločenskú pridanú hodnotu a treba ich sprístupniť e, verejnosti. Pokiaľ ide o tieto audiovizuálne diela, treba naozaj nejaký jednoduchší model a v skutočnosti by bolo dobré použiť severský model, alebo pozrieť sa aspoň na tento severský model rozšíreného, povoľovania. povolovania. A tam to ide veľmi rýchlo. Keď si chcem zistiť, kto je autor nejakého diela, musíme predsa možnosť rýchlo sa dostať do archívu a zistiť to. E, predsa nemôžem x hodín hľadať e, autorov, e, ktorí majú autorské práva na nejaké dielo. To nemá zmysel. Takže jednoducho musíme nájsť nejaké riešenie tak, aby sme umožnili občanom um, mať prístup k takýmto dielam. A keď sa náhodou objaví niekedy v budúcnosti autor, ktorého sme nevedeli nájsť, musíme aj to zabezpečiť, aby dostal uh, svoj podiel financií za používanie tohto diela. Ale jednoducho naozaj musíme všetky tieto poklady, ktoré máme, sprístupniť verejnosti. Ale zároveň nech autory, ak sa niekedy objavia, alebo ich potomkovia, aj uh, získali tie finančné prostriedky, ktoré im patria. Takže toto všetko by sme mali mať na pamäti, keď budeme pripravovať uh, smernicu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 na nich autorské práva. Ak napríklad nevieme, e, kto má autorské práva, napríklad sú to ľudia, ktorí e, poskytli fotografie, e, novinám. Nož podľa zákona je to vlastne ten fotograf alebo potom ten denník, ktorý kúpil jeho fotografiu. Ak máme jasnú definíciu osirotených e, kníh a vlastníkov práv, e, tak to by bolo dobre, ale myslím si, že momentálne tomu tak nie je. A zatiaľ, ak to nie je jasne definované, tak potom je ťažké mať aj jasné znenie textu. Thank you very much. Um... Ďakujem. Tri stručné otázky. Jedna, všimla som si, že e, je tu taká neustála zmena v formulácii. E, najprv sa tu, tu bolo making available, čiže sprístupňovať a mm, potom communicating, čiže e, odovzdávať, e, komunikovať informácie. Neviem, či to tu ide iba o preklad, alebo či je tam aj zmena významu pretože v holandčine je, to tiež, je tam tiež rozdiel. E, druhá otázka je, ako by sme zaručili, že niektoré veľmi staré a nedigitalizované e, diela nie sú niekde uložené, ale že budú sprístupnené verejnosti Rada by som poznala váš názor tiež na úlohu e, súkromných e, strán, pokiaľ ide o digitalizáciu európskeho dedictva. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Trpol. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, by som chcela poukázať na to, že e, v tomto výbore sme mali tiež ľudí, ktorí sa zaobrali touto otázkou a potom e, nám poskytli radu, poskytli radu aj e, komisii, že treba nájsť nejakú právnu úpravu, ako to urobiť. A teraz sa vlastne týmto zaoberáme. A takisto tu máme aj rozhodnutie z New Yorku, ktoré sa týkalo Google a jednoducho treba sa pozrieť na toto rozhodnutie v otázke Google a ako to funguje v rámci Google. A potom sa mi vidí, že treba si robiť dôsledné hľadanie, pokiaľ ide o autorov. Netreba to robiť iba tak, aby som si odškrtla, že hľadala som autora a nenašla. Potom tu máme rôzne spoločnosti, ktoré e, sa venujú otázkam autorských e, práv, treba aj ich zapojiť do tohto hľadania. A samozrejme, to, čo patrí do kultúrneho dejstva, by malo byť e, sprístupnené, ale máme rôzne oblasti. Sú to knižnice, alebo rozhlas, alebo televízia. Jednoducho musia existovať jednoduché cesty, ako by verejnosť mala prístup k týmto dielam. Preto sa domnievam, ako povedal Petra Kamer, že pokiaľ ide o audiovizuálne diela, tam by naozaj bolo potrebné mať tieto rozšírené kolektívne práva. A je to ale otázka nákladov. Kto si to môže dovoliť? toto treba všetko na pamäti, ale malo by to byť nejako realizovateľné. A teraz pokiaľ ide o konkrétne body, boli tu návrhy že e, treba vážne brať e, do úvahy aj princíp krajiny pôvodu. A potom by to mal byť princíp e, uznávania jednotlivých autorských práv, to by dávalo zmysel. A keď sa ale prihlásia autory, ako ste vraveli, aj po nejakom čase, tak jednoducho im treba priznať tú finančnú odmetu a tieto práva. A myslím si, že je tu taká možnosť, že aj keď to nechcú, Jednoducho to patrí medzi ich osobné práva, ale určite bude pre nich len príjemné, keď budú mať ďalšiu možnosť príjmu za toto dielo. No a potom sa tu hovorilo aj o jednotnom zbere údajov pre Európsku úniu. To treba nejakým spôsobom nakoncipovať, aby sme potom mali v Európskej únii k dispozícii všetky tieto údaje No a potom sa hovorilo o tom, aby sa v budúcnosti vyhýbalo tomu, že budeme vyrábať tieto osirotené diela. Jednoducho treba zaviesť nejaký lepší registračný systém, ktorý bude rýchlo fungovať, aby tam človek presne hneď zistil, e, kto má autorské práva a tento systém by sa mal dať e, prakticky veľmi ľahko využívať. Budúca legislatíva by toto všetko mala zohľadniť. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Bagol.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 Tam sú potrebné vedecké štúdie, výskumné štúdie a ešte sme nezadefinovali, z čoho by sa mali financovať tieto výskumy. Ďakujem. Pán podpredseda Tero, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedníčka, spravodajkňa veľmi správne podotkla, že rôzne členské štáty tu majú rôzne postupy, rôzne návrhy to isté platí aj pre Fínsko a pre severské krajiny. Je potrebné, aby sme im prenechali právo um, aplikovať tieto svoje vlastné postupy. Um, v severských krajinách funguje e, systém, ktorý funguje už dlhé roky a funguje dobre, sú s ním užívateľa spokojní. E, preto by som e, rád vypichol jeden detail, konkrétne pozmeňovací návrh 15, ten je pre nás dôležitý, aby prešiel, pretože ide iba o vymazanie dvoch slov a pre nás to prenechá o mnoho viac právomocí nám, severským krajinám, práve týchto našich systémov. Ďakujem.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 aké obrovské náklady by si to vyžadoval, vyžadovalo naozaj e, stanoviť, ktoré presne diela sú už osirotené, ktoré nie sú. Museli by sme prejsť analyzovať všetky naše archívy. Bolo by to naozaj e, obrovské úsilie, ktoré by si to vyžadovalo a, a museli by sa to, do toho zapojiť aj súkromné subjekty. Vypočuli sme si, že chcú docieliť e, výnimku pre tieto verejné subjekty. Niektorí účastníci tohto projektu. A ak e, sa stanoví autor daného diela, potom je tu možnosť odmeny. Ale výskum by si vyžadovalo mnoho rokov e, a bol by veľmi náročný a znamenalo by to, že tieto diela, ktoré sa v súčasnosti považujú za osiratené, by neboli dostupné počas celého tohto obdobia, keby sa to skúmalo. Ďalej, čo sa týka kolektívnych licencií, povoleniek, aj to je podľa mňa dôležitý aspekt. Mohli by sme byť podľa mňa ešte odvážnejší. Komisia prijala rozhodnutie, ktoré v podstate to všetko prenechalo eh, na úroveň národných požiadaviek, preto musíme dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi právami držiteľov autorských práv a možnosťou prístup k týmto dielam. Často hovoríme o týchto dielach, e, ktoré sa považujú za osrodené a pritom ich životnosť bola tak povediať predlžená. Musíme preto rozširovať medzi e, knižnicami a audiovizuálno televíznymi dielami, ktoré sú sprístupnené ďalej. Dostala sa mi do uší otázka, ktorá sa týka akejsi technickej neutrality medzi jednotlivými metódami, ktoré členské štáty aplikujú v tomto procese stanovovania autora daného diela. Kolega tu spomenul, že toto odmeňovanie by malo vychádzať, táto iniciatíva by mala vychádzať z istých kultúrnych orgánov, ktoré budú poverené touto úlohou. Mali by mať aj istú formu podpory. Mala by e, však byť aj možnosť e, zisku aj pre tieto kolektívne subjekty a taktiež e, spoplatenie týchto digitálnych diel, pretože to tiež nejde o nízke sumy. Myslím si, že celý tento systém spravodlivého rozdeľovania ziskov by bolo potrebné prepracovať a zefektívniť. Budú tu iste nevyhnutné isté zmeny. Eh, ale to hlavné, o čo mi ide, je eh, zložené do textu aj súkromné subjekty, eh, nielen tie verejné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolega Berlinger. Grazie Presidente. Noi, io sono anche componente della Commissione Iuri, dove questo tema si discute in sede primaria. Ja by som rád nastolil um, túto tému, pretože ako náhradník tomto výbore, sa cítim povolaný e, vyjadriť sa k tomu. Hovorím to preto, že by som e, rád poňal tento bod aj z pohľadu tohto výboru, aj z iného výboru, v ktorom tiež pôsobím. Musíme si uvedomiť, že a autory intelektuálnych obsahov musia e, byť odmeňovaní, a to dostatočne. Ale nemali by sme vychádzať z rovnakých princípov, keď pristupujeme k dielu, um, ktorého autor je známy a k dielu, ktorého autorov už je zosnulý. Komisia vo svojom návrhu je akoby posadnutá vyplácať tým autorom, ktorí už sú po smrti. Ja to nemôžem prijať. Zrejme je za tým nejaký tlak tlak spoločnosti, ktoré e, robia zbierky poplatkov e, za užívanie v mene autorov, ktorí už sú po smrti. Ja si myslím, že to nemá žiadny zmysel. Prečo sa predáva veľké množstvo diel, za ktoré autor neočakáva ani nepožaduje žiadne poplatky. A zároveň je mnoho diel nedostupných v súčasnosti. Teda myslím si, že digitalizácia e, v tomto smere je eh, alfou a omegou. Isté, že je potrebné vylepšiť, eh, zefektívniť eh, postupy skúmania, hľadania autorov. Okrem toho sú tu ešte požiadavky severských krajín, ktoré vychádzajú z tohto systému organizácií, ktoré zhromažďujú práve poplatky v mene autorov, ktorí sú napríklad už e, po smrti. Čo sa týka využívania a užívania týchto diel, musíme e, úplne zmeniť náš prístup k ním, pretože ak budeme postupovať takým spôsobom, ako navrhuje komisia, myslím si, že úplne pochováme celú digitalizáciu a diela sa nebudú distribuovať tak voľne, ako by sa mohli. Takéto novátorské prvky podľa mňa e, zaváňajú nejakými tlakmi. Myslím, že sa príliš sústreďujeme na hľadanie autorov, e, aj keď vlastne vieme, že vôbec neexistujú. môže dôjsť o 7-8 rokov k tomu, že odrazu sa prihlási niekto, kto o kom sme nevedeli, kto nebol možno ani po smrti, ale jednoducho sme o ňom nevedeli a odrazu sa prihlási s tým, že má na eh, daný produkt autorské práva. Kým však existuje takéto autorské právo, dá sa dediť, dá sa presúvať Veď predsa nikto si nenechá uniknúť takýto duševný poklad svojho otca alebo starého otca v rodine. Preto sa to musí všetko zapracovať do legislatívy. Musí to byť právne opatrené. A preto si myslím, že inštitúcia, ktorá má na starosti digitalizáciu takýchto diel, musí mať právomoc rozhodnúť, či bude hľadať držiteľov autorských práv alebo či sa poistí, tak povediac, e, aby nedošlo k budúcnosti v nejakým nepríjemným prekvapeniam, alebo či bude odvádzať poplatky tým um, ktoré vyberajú tieto autorské poplatky v mene autorov. E, čo sa týka toho komunikovania, toho odovzdávania informácií, v podstate sprístupnenie tam musí byť taktiež v tomto odseku, pretože napríklad v prípade web streamingu tu nejde o komunikáciu o dozdávanie, ide o sprístupnenie. Teda musia tam byť oba pojmy, tak aby boli pokryté všetky možné situácie. A keď uznávam, že je to veľmi podrobné na niektorých miestach. Môžeme však o tom ešte diskutovať ešte, že o niektorých neskorších fázach. Ďakujem pekne. Mám tu troch zástupcov komisie. To znamená, že dva sú tu navyše. Dostali slovo iba jeden z vás. Nech sa páči neviem, ako sa presne voláte. Pani Fernández? E, nie, ja zastupujem oddelenie pre autorské práva. Zastupujem príslušné oddelenie komisie, ktoré má na starosti tento návrh. Spolupracovali sme e, doposiaľ s radou, teraz začneme spolupracovať aj s parlamentom, aby sme e, dosielili čo najlepší výsledok e, v tomto návrhu smernice o osrotených dielach. Myslím, že je dôležité spomenúť a pripomenúť si pozadie tohto návrhu. Tu nejde o návrh komisie, e, ktorý komisia vypracovala nejako svojvoľne, aby si zaplnila čas. Ide o výsledok e, zdlhavých rokovaní s užívateľmi týchto osrotených diel, napríklad s knižnicami alebo s rôznymi organizáciami, ktoré majú na starosti kultúrne dedičstvo. Taktiež prebiehali e, rozsiahle rokovanie napríklad so súdcami projektu ako Európeana a potom je tu ešte Európsky parlament, ktorý požiadal komisiu, aby predlžila návrh vyriešiť e, otázku osrotených diel. A práve preto predkladáme ten návrh smernice. Nechceme nastolovať tému kolektívneho e, procesu vyberania poplatkov, nechceme e, získať odmeňovanie takých osôb, ktoré už sú po smrti alebo sú fiktívne. Chceme skôr zachovať kultúrne dedictvo, ktoré je v archívoch našich e, kultúrnych inštitúcií. Myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si tieto súvislosti, pretože s tým súvisí aj mechanizmus, ktorý navrhujeme. Tvrdíme, že musíme zjednodušiť proces využívania týchto diel, pretože v súčasnosti je komplikovaný a nikto nežiada práva za filmy, dokumentárne filmy napríklad z druhej svetovej vojny v niektorých členských štátoch, alebo knihy, cestopisy, ktoré sú na trhu už dlho, boli napísané pred 50 rokmi a tak ďalej. My tvrdíme, že ak kultúrne inštitúcie, ktoré sú užívateľmi týchto diel, ak naozaj vykonali dobre mienený a usilovný proces hľadania autora a ak dospejú k záveru, že sa nedá zadefinovať presný autor, majú mať možnosť využívať tieto diela a sprístupňovať ich. A v návrhu komisie, ak sa tieto diela využívajú v duchu verejného poslania tejto inštitúcie alebo tohto archívu alebo knižnice, tvrdíme, že kým sa neprihlási držiteľ autorských práv, musí to byť bez poplatku. Hovoríme tu o veľkej väčšine prípadov, kde naozaj takýto autor nie je inak sa tieto náklady prenesú na naše kultúrne inštitúcie a boli by veľmi vysoké. Isté, že ak sa prihlási držiteľ autorských práv, tak sa celo, celá vec prehodnotí. Tento proces hľadania je veľmi komplikovaný, zlhavý, náročný. To je pravda. V prípade textu, v prípade knihy sa to však e, čoraz viac zrýchluje. Niekedy tento proces trval, trval 5 hodín, teraz sa to už dosiahnu za 5 minút keď sa rozprávate s inštitúciami, ktoré majú na starosti kultúrne dedictvo a snažia sa digitalizovať svoje obsahy, ktoré sprístupňujú, ste by vám povedali, že sú schopní vykonať toto hľadanie, tento proces eh, hľadania autora a že sú radi, že majú takúto možnosť, pretože sú potom právne krytí. Toto hľadanie môže prebehnúť um, a poskytnúť takúto právnu istotu tejto inštitúcii, ale touto smernicou nechceme nahrádzať žiadne iné možnosti, ktoré sú na národnej úrovni. Čo sa týka riešenia licencií a povoleniek, to sú dve rôzne veci. My rokujeme členskými štátmi v tom duchu, že sú tu dve úlohy. Jedna vec je to, čo vám umožňuje smernica. Ak chcete eh, mať zisk z diela, ktoré má štatút osvrateného diela, Máte túto možnosť, ak však chcete využiť eh, schému licencie, ktorá existuje v niektorých členských štátoch, máte možnosť využiť aj tu. Ale povedzme si otvorene, že systém, ktorý existuje v severských krajinách, konkrétne fínsky poslanec sa k ním vyjadril, a zvažujú sa aj vo Francúzsku alebo v Nemecku. Nuž eh, tieto riešenia sa netýkajú mm, osvetených diel, napríklad eh, týkajú sa aj archívnych diel a rôznych iných diel. A žiadne z týchto diel nepodliehajú tomuto dôslednému procesu hľadania autora. To pokrýva ten celý repertoár licencie. Preto zdôrazňujeme, že ide o dva rôzne postupy. Ak chceme užívať dielo ako osvratené dielo, môžeme vykonať tento dôsledný e, proces hľadania autora a ak e, zistíme, že autor je neznámy, môžeme to dielo používať ako osvratené. E, v inom prípade môžeme postupovať cestou licencií. Ďalej môžeme osloviť spoločnosť, ktorá zhromažďuje tieto poplatky za diela v mene autorov a požiadať ich o povolenie užívať dielo ale e, ten systém licencií nemá nič spoločné so stanovovaním e, štatútu osveteného alebo neosveteného diela. A práve preto táto smernica o osvetených dielach nebude narúšať fungovanie systému licencií v severských krajinách alebo iných krajinách. Myslím, že toto je zrejme ten najzásadnejší bod, tá najzásadnejšia časť, ktorej som sa chcela vyjadriť. E, ďalej je komisia nemá v zámere spoplatňovať tie obsahy, za ktoré už nikomu nepatrí autorské právo. My nechceme vytvárať žiadne nové poplatky, nikoho zaťažovať. A ďalej po tretie, jasne rozlišujeme medzi verejnými statkami verejne prístupnými dielami a osrotenými dielami. Vychádzame z toho, že osvietené diela nemajú autora, ale sú aj prípady, kde autor jednoducho zanonymnie postupom, postupom času. E, ďalej, čo sa týka fungovania kultúrnej inštitúcie a tohto postupu licencií, e, tu sú postupy rôzne v jednotlivých členských štátoch. Mon Dieu. I have the impression uh, a lot of... Mám dojem, že mnohí ľudia by asi povedali to isté ako ja. O môj Bože. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám otázku na zástupcu komisie. Hovorila o dôslednom uh, hľadaní a mohli by ste nám teda podrobnejšie vysvetliť, o čom tu hovoríme, o akej časovej lehote by sme možno ho- hovorili, čo presne znamená takéto dôsledné hľadanie. Ďakujem. Takže to dôsledné hľadanie, aký je cieľ tohto hľadania? ak máme pocit, že isté dielo by mohlo byť osiroteným dielom, i tak musíme vlastne sa o tomto ubezpečiť. Musíme sa uistiť o tom, že tí nositelia práv nemôžu byť identifikovaní. Ak môžu byť identifikovaní, tak ich musíme nájsť. E, napríklad nejaká kniha od pána Smitha. Je to No, niekto, kto napísal túto knihu, tá bola potom vydaná. Ale nič viac o tejto osobe sa nevie. Možno, že tá kniha bola vydaná v 60. rokoch. Takže viete si predstaviť, že ešte stále sa na ňu stiahujú autorské práva, ale nikto nevie nájsť e, pána Smitha, to vydavateľstvo už neexistuje, už nejakých 20 rokov neexistuje. No už ako teda sa dá nájsť takáto osoba? Niekedy stačí e, vyhľadanie na internete. Môže to byť naozaj e, jednoduché, alebo stačí možno niekde zavolať. Ale ak nie, tak e, sa treba snažiť hľadať iné možnosti s členskými štátmi a musíme sa teda pozrieť na to, aké by to boli tie možnosti v prílohách. E, e, ak už vydavateľstvo neexistuje, tak e, by sme museli ísť za vlastne tým orgánom, ktorý má na starosti autorské práva a či teda môžeme nájsť E, takého vlastne túto osobu. A musíme sa snažiť, vlastne musí tu byť dobrá viera a e, dostatočná snaha, dostatočné úsilie vyvinuté pri takomto hľadaní. E, a tiež treba zabezpečiť, že sa používajú vždy rovnaké kritéria pri takomto hľadaní. Dobre. Takže ďakujem. Uzavrieme to, že sa nikto nehlási o slovo, takže prechádzame teraz k lehote na pozmeňovacie návrhy. Tá vyprší 12. októbra, ako vždy na poludne. Prosím, používajte tie postupy, ktoré sú riadne určené na prekladanie pozmeňovacích návrhov. Nezabúdajte na to, pretože vždy vás hnedvá, keď nie sú prijaté vaše pozmeňovacie návrhy, keď ich predáte, odovzdáte osobne alebo nejakou inou formou. Musíte ich podať elektronicky, teda cez internet. Prechádzame k bodu 7. To je správa pani Šáke k konkurencieschopnému jednotnému digitálnemu trhu. Ide o elektronickú verejnú správu ako priekopníka. Kompakt budem sa snažiť eh, túto komplexnú diskusiu eh, Um, trošku zjednodušiť, e, pokiaľ ide teda konkrétne o tento bod konkurencie schopná, e, schopný digitálny jednotný trh, elektronická verejná správa ako vedúca sila. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože to dáva moc občanom, dáva im informácie, zjednodušuje byrokraciu, vedie k úsporom nákladov, e, zjednodušuje fungovanie veci prostredníctvom telekomunikačných e, nástrojov. Ale samozrejme, ako výbor pre kultúru máme tu špecifické zameranie a ja sa budem snažiť vlastne to e, predstaviť aj teraz. Zdôraznila a chcem aj zdôrazniť význam zapojenia kultúrnych inštitúcií, ale tiež význam digitálnej gramotnosti medzi občanmi pretože inak elektronické vlády alebo e-government, e, informácie na internete, mm, ak nie sú e, ak sú prístupné, ale ľudia o tom nevedia alebo nevedia, ako sa k tomu dostať, tak je to potom na nič. E, tiež vzdelávacie inštitúcie a platformy a tiež umožnenie využívania informácií prostredníctvom akadémií pre podnik, ale aj pre eh, verejnosť. Eh, tak musia byť tu zapojené kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ak je to potrebné, tak musia byť aj dotované, ne, dotované aby eh, mohli digitalizovať a sprístupňovať svoje informácie. Takže je potrebné investovať do tejto digitalizácie, je to vo verejnom záujme. Je tu aj ďalšie odporúčanie eh, na vytvorenie alebo vývoj otvoreného učebného softvéru, eh, na vytvorenie eh, elektronických platformiem, tak aby študenti mohli mať prístup k týmto informáciám, aby to bolo otvorenejšie a nakoniec to posledné odporúčanie e, tohto, e, k tomuto oznámeniu e, ide tu o to, aby sa začlenila digitálna gramotnosť a prierezové zručnosti do vzdelávacích systémov, tak aby bol prístup ku všetkým príležitostiam prostredníctvom týchto komunikačných, telekomunikačných technológií, brátanie tzv. e-government. Dobre. Hm, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Sabine. Chcela by som iba podporiť to, čo povedala Marike Šalke e, v súvislosti s budovaním kompetencií mladých ľudí a na, vzhľadom na možnosti, ktoré ponúka e-government. Myslím si, že je to veľmi dôležité aby sme vzdelávali eh, mladých ľudí už na školách aj v tomto ohľade. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odozávam slovo komisii pán Joan Gui Mekin. Ja sa ospravedlňujem, ak som zle vyslovila to meno. Nech sa páči, máte slovo. Um, Ďakujem, pani predsednička. Ja zastupujem tú jednotku pre e-government. Ja som si prečítal tieto odporúčania a sú naozaj v súlade s tým, čo by sme chceli dosiahnuť prostredníctvom nášho nového akčného plánu pre e-government. Takže to vítame. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o väčšie mm, zameranie na to vzdelávanie, a pokiaľ je teda o tie odporúčanie, tak ja nie som e, na to kompetentný, aby som sa k tomuto veľmi vyjadroval, ale chcel by som povedať, že Ehm, je to vo všeobecnosti v súlade s našim akčným plánom a tiež, ako ste spomenuli, aj pokiaľ ide o vývoj digitálnych zručností, to je tiež jednou z našich priorít pre digitálnu agendu pre Európu. Ďakujem pekne. Pani Benera Patu. Ďakujem. Ja by som sa chcela vyjadriť, eh, pretože ma znepokojujú tie digitálne rozdiely, o ktorých eh, počujeme pri napríklad digitálnom vyučovaní. Sú ľudia, eh, ktorí by potom možno mohli zostať trošku pozadu, mohli by byť z tohto vylúčení. A to je konkrétne tá staršia generácia. Musíme toto mať na pamäti, musíme zaručiť, že budú existovať aj e, úpravy e, pre starších zamestnancov, pre starších občanov, e, ľudia, ktorí sú možno v e, zložitejších situáciách, e, e, čoraz viac verejných služieb a úradov je na internete. A myslím si, že musíme postupovať naozaj opatrne aby sme e, poskytovali takéto elektronické vzdelávanie aj staršej generácii. Iba musím s vami súhlasiť, e, pretože tie možnosti, ktoré máme v programe celoživotného vzdelávania sa naozaj využívajú. E, práve seniorská akadémia alebo škola tretieho veku, či akokoľvek sa už volá, veľmi e, posilňuje starších ľudí v tom, aby využívali počítače a internet a myslím si, že sú už o mnoho ďalej, ako si myslíme. Ale to by malo platiť aj pre deti, pretože mnoho detí vôbec nemá možnosť používať internet, pretože nemajú počítač, nemajú prístup k počítačom ani k internetu. Tam treba ešte veľa urobiť. Pokiaľ ide o možnosti zamestnancov. Myslím si, že tu existujú aj sociálne fondy, kde sa dá veľa urobiť pre ďalšie vzdelávanie e, tých, ktorí nemajú prácu, ktorí sú nezamestnaní. A myslím si, že je tu naozaj veľmi veľa oblastí, kde sa to dá robiť, ale treba nájsť tie cesty, ako sa k tomu dostať. A samozrejme to závisí od toho, koľko peňazí e, jednotlivé organizácie a vlády dajú k dispozícii. Kto sa hlasil o slovo? Madame Ležier? Euh, Áno, ja by som sa chcela e, vyjadriť, pretože som nepochopila úplne to, čo povedala pani pani Benerapatu, ja som za digitálny prístup, pretože to môže zvýšiť demokraciu a som za tiež prístup pani Šarkos Line. Uh, pani Šarkos. Ja. Ja si myslím, že tento digitálny svet a počítače, to by sme nemali e, vidieť ako nejaký všeliek, ako nejaké e, riešenie, kto čo vyrieši všetko, pretože vždy budú komplikované situácie, vždy budú segmenty populácie, ktoré z toho či iného dôvodu nebudú mať prístup k digitalizácii. A e, niek- sú aj takí ľudia, ktorí nemajú napríklad telefón. Určite je. Sú tu problémy, ale naozaj e, internet je vynikajúci e, nástroj, musíme ho využiť, ale nemali by sme si myslieť, že všetko sa dá vyriešiť digitalizáciou. Áno, nemali by sme vylieť dieťa z vaničko. Je tu vždy veľa možností a keď máme možnosti, tak ich treba využiť a treba sa učiť celý život. Jednoducho to patrí k nášmu životu, ale treba sa aj starať o svojich susedov, aby sme vytvorili určité spoločenstvo, určitú komunitu, pretože zistíme, že všetko je užitočné a dôležité v našej spoločnosti. Ale pokiaľ budeme mať veľký e, deficit e, v oblasti obsluhy internetu, tak e, pôjde vždy o otázku vnútorného trhu a e, financovanie týchto digitálnych e, služieb. Čo všetko ešte sa e, dá urobiť, aby sme podporili komunikáciu? Na to sa musíme pozrieť, ale predovšetkým tu ide o túto oblasť. A ako hovorí pani Šalke, tu sme to trošku rozšírili od vnútorného trhu na tých, ktorí by mali využívať internet na vnútornom trhu, či už sú to mladí ľudia alebo starší ľudia, jednoducho tí, ktorí nemajú prístup k počítačom. Takže myslím si, že zatiaľ môžem súhlasiť s týmto stanoviskom, ale všetci by sme sa mali nad tým zamyslieť Ešte, kolegyňa? Ale neboli ste tu. Chceli by ste niečo povedať? Ku ktorej téme? Ale veď ste to neboli, nesledovali ste predsa ten návrh a uh, návrh Maríke. Keby som bola dobrá učiteľka, odmietla by som vás pustiť slovo, ale nie som dobrá učiteľka, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že... Thank you. Ale ja som sledovala diskusiu online počas web, cez web streaming e, cez služby Európskeho parlamentu. Ja by som chcela naozaj podporiť... E, ospravedlňujem sa ešte raz, naozaj ma to veľmi mrzí. A... E, veľmi by som chcela podporiť našu pani spravodajkyňu Mariety Šáke, ktorá som si istá, že určite pripraví správu veľmi, e, veľmi pozitívne a veľmi dobre, tak aby to bolo samozrejme aj pre občanov. Ja by som menej našej skupiny chcela povedať, že samozrejme podporujeme e, e-government a vlastne e, zlepšovanie služieb pre všetkých občanov a samozrejme dôležitá je spolupráca cezhraničná, ktorá je zdôraznená aj v tejto v tejto správe a takisto, aby občania mohli naozaj využívať čím viacej spoločný trh Európskej únie, aj tak, aby mali spoločný prístup ku všetkým informáciám online. Ďakujem vám pekne. Thank you very much. Voilà. So, noch jemand? Mrs. Nee. Sharker, uh, ah, Mrs. Sharkey, you have the one to, to, to want to answer now. I just wanted to thank everyone for and reassure those who might... Ja sa chcem len všetkým poďakovať za vyjadrenia. Chcem vás ubezpečiť o tom, že sa snažíme predovšetkým využiť demokratické príležitosti, ktoré ponúka tiež digitalizácia. Tiež je tu dôraz na bod 2, že je potrebná dôvera, digitálna gramotnosť, aby inkluzívne eh, vlády, e-governmenty eh, zapájali do svojich aktivít aj občanov. A myslím si, že o, tomto nás, o toto nám ide. Výbor ITRE sa bude venovať tomuto návrhu e, v decembri, dovtedy to musíme e, dokončiť. Do 11. oktobra môžete e, podávať pozmeňujúce návrhy, ako vždy, do 12.00. Takže to bolo všetko a teraz už iba koordinátori tu ostanú. Takže prosím vás, opustite miestnosť a zajtra na 9. bude hlasovanie. Koordinátori tu ostanú. Veronique, eh, Roberto.